Dámy a páni, začníme prosím piatým bodom. Ne, všetci španielskí priatelia e, nás opustili, neviem prečo, asi to súvisí nejako s futbalom. Gruzínsko e, je e, stále v mojej mysli. So, uh, we come now to the... My teraz prejdeme k správe o vízových otázkach týkajúcich sa Gruzínska. Našim spravodajcom je pán Mamikins. Hlavnú správu vypracovala Maria Gabriel. A to, čo sme si doteraz vypočuli, bolo, že aj Libe bude veľmi rýchle v tejto správe a v septembri by sa mohlo hlasovať Čiže my musíme byť tiež rýchli, čo by potom pre nás znamenalo, že 21. júna o 12. by toto by mala byť konečná lehota na predkladanie pozmeňovacích návrhov a 12. júla by sa malo hlasovať. Súhlasíte, prosím? Áno. To je dobré. Ak by sa nám to dokonca mohlo podariť, tak by sme mohli hlasovať 7.7. v Štrásburgu. To by bolo ešte lepšie, ak by ste to mohli nejako ovplyvniť e, to, čo sa bude diať v Libe. Pán Mami Kins, máte slovo, prosím. Thank you very much. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda, milí kolegovia. Návrh Európskej komisie má um, v úmysle e, zmeniť e, príslušnú smernicu. Ehm, toto by umožnilo udelenie výnimky vo vízovej povinnosti pre držiteľov biometrických pasov v marci 2011 eh, eh, vstúpila dohoda medzi EÚ eh, e a Gruzínskom do platnosti. Bola to jedna z podmienok na pokračovanie dialógu o liberalizácii vízového režimu. Objavili sa štyri správy o pokroku týkajúce sa tejto témy. V poslednej Eh, v, poslednom z týchto správ, v poslednej z týchto správ, predloženej v decembri posledného roka, zahrnula komisia pokrok, ktorý sa dosiahol v tejto oblasti a eh, dosiahalo sa dokončenie eh, liberalizačného plánu v rámci vízového režimu. Študenti, akademici, obchodníci a ďalšie skupiny budú pokryté týmito podmienkami z gruzínskej strany. Dokonca osetím si a Abcházci, ktorí žijú v Gruzínsku, e, budú mať tiež takúto možnosť využiť e, tú, túto dohodu. E, boli by sme radi, keby sa toto nariadenie zmenilo čo najskôr, avšak v rade sa objavili určité prekážky, čo sa týka oficiálneho dôvodu pre túto situáciu nemáme vysvetlenie, objavili sa len určité chýry v médiách Pravdepodobne to súvisí aj s ďalšími krajinami ako Ukrajina, Turecko. Prečo by však rozhodnutie týkajúce sa Gruzínska by malo byť spojené e, s problémami, ktoré sa týkajú iných krajín. Ja si myslím, že e, zmena pravidiel potom, ako Gruzinci urobili toľko práce, by nebola vhodná. Toto by bol veľmi dôležitý signál pre Gruzínov. Čakajú na tento signál a myslím si, že ak by sa to nakoniec neuskutočnilo, výrazným spôsobom by to ovplyvnilo dobrý imič EÚ. Ja myslím, že Gruzinci odviedli kus dobrej práce a preto sa zasadzujeme za bezvízový režim pre e, gruzinských občanov čo najskôr. Milí kolegovia, myslím, že by sme sa mali obrátiť na výbor LIBE, ktorý je zodpovedný za túto tému, aby parlament obhájil túto pozíciu a aby sme e, v tomto zmysle aj e, hlasovali. Ďakujem. Are there any, uh, Mr. Stetina. Pán Štetina, prosím. Ďakujem za slovo, pane predseda. Ďakujem pekne za slovo, pán predseda. Ako tieňový Spravodajca asociačnej dohody s Gruzínskom veľmi oceňujem úsilie tejto krajiny pri implementácii akčného plánu liberalizácie vízového režimu. Asociačná dohoda však zavezuje Gruzínsko aj na prijatie vysokých štandardov správy, demokracie, voľného trhu a právneho štátu asociačnú dohodu, keď sme ju schváľovali, hovoril som o tom, že existencia politickej opozície je kľúčová pre vyvážený a zrelý politický systém. Hovoril som aj o tom, že akýkoľvek akt násilia voči členom ktorejkoľvek politickej strany by mal byť okamžite a dôkladne prešetrený. Zmienil som sa aj o tom, že je pre mňa nepriateľné, že niektorí členovia opozície zostávajú naďalej vo vezení. Zmienil som sa aj o, nebezpečenstve politického nátlaku na slobodu slova a taktiež prípady instrumentalizácie justície. Keď bilancujem, musím konštatovať, že aj napriek veľkému kusu cesty, ktorý má za sebou gruzinská vláda práve vo vyššie zmienených oblastiach, mám narastajúce obavy. Politická scéna sa pred voľbami ešte viac polarizuje, polarizuje. Ak by som mal uviesť iba najaktuálnejšie prípady, sú to následovné útoky na opozíciu pri doplňovacích voľbách v Zugdidi a veľmi liknavé prešetrovanie tohto prípadu tzv. cable case, kedy došlo k odsúdeniu a udeleniu vysokého trestu odňatia slobody vysoko postaveným úradníkom ministerstva obrany pre spreneveru štátneho majetku podľa dostupných informácií. Právne a technické podklady pre tieto obvinenia neboli naplnené. Georgia Young Lawyers Association. Toto združenie gruzinské tvrdí lo a tvrdí, že stále verí, že obvinení sú nevinní. Zajtra, okrem iného, sa dá očakávať vynesenie rozsudku Európskeho súdu pre ľudské práva vo veci bývalého premiéra Van Merabišviliho. Preto si myslím, že pozitívne signály, ktoré gruzínska vláda získala od Európskej komisie za plnenie technických kritérií, by nemalo byť zameňované za carte blanche Bruselu vo všetkých ohľadoch. Preto by som sa teraz rád obrátil na váženého kolegu pána Mamikinsa a požiadal ho, ak by to bolo možné, aby vo svojom odôvodnení stanoviska nášho výboru viac reflektoval to, čo som uviedol. Ďakujem za pozornosť. Uh, Pán predseda hovorí bez mikrofónu, bohužiaľ. Thank you, Chair. Ďakujem, pán predseda. Samozrejme, ja zdieľam obavy, ktoré vyjadril pán Štetina. Som si vedomá situácie, poznám detaily aktuálneho vývoja, aj čo sa týka opozície, ale teraz nastal čas na to, že by sme sa mali sústrediť aj na politické témy a naozaj mám obavu z toho, že ak by sme mohli váhať a ak by sme predlžovali schválenie bezvízového režimu pre gruzínsku spoločnosť, toto by mohlo byť naozaj veľmi kontraproduktívne a práve preto musíme sa veľmi obozretne venovať riešeniu tejto situácie. Myslím si, že väčšina veľkých politických strán je orientovaná skôr prozápadne. Opakuje sa tam v podstate to isté naladenie a je mimoriadne dôležité, aby sme vyslali jasný signál gruzínskym vládnym orgánom o tom, že by sa mali dodržiavať práva opozície a najmä väznenie o, politických oponentov je veľmi horúcou témou. Tomuto by sme mali zabrániť. najmä čo sa týka pozitívneho rozsudku e, Európskeho súdneho dvora pre ľudské práva, tak e, um, dúfam, že bude nasledovať zlepšenie situácie a aj keď zoberieme do úvahy E, politický impuls tejto témy. Je veľmi dôležité, aby sme vyriešili veci a dúfam, že rozhodnutie rady bude taktiež pozitívne. Ďakujem. Pán predseda opäť pokračuje bez mikrofónu. Thank you, chair. Ďakujem, pán predseda, hovorí pán Mamikins. EÚ a Gruzinsko podpísali asociačnú dohodu. My túto dohodu musíme implementovať a táto implementácia nebude znamenať iba hĺbkovú obchodnú dohodu, ide taktiež o voľný pohyb osôb. A ak my naďalej budeme rešpektovať tento dohovor, tak myslím, že by sme ho mali dodržať do posledného písmena, mali by sme byť dôslední v implementácii a ako náhle Gruzínsko uh, um, dodalo všetky um, výsledky, ktoré sme očakávali, tak si myslím, že, sme, že boli naplnené všetky podmienky na odstránenie vízového režimu a my preto musíme byť veľmi čestní hoci niektoré krajiny naďalej vidia dôvody na predlžovanie tohto procesu, myslím, že my musíme schváliť naplnenie e, tohto dohovoru, aby bolo jasné, že sme čestnými partnermi. Vidím veľa vecí, ktoré sa odohrali na oboch stranách. Áno, je to pravda. Môj kolega, e, pán Štietina, má úplnú pravdu. Musíme monitorovať situáciu Musí nám byť úplne jasné, ako budeme postupovať v jednotlivých bodoch, najmä čo sa týka demokratického procesu a monitorovania, ale zrušenie vízového režimu je najdôležitejším rozhodnutím, ktoré grúzinci očakávajú a ja si myslím, že náš výbor by mal zabezpečiť včasné a pozitívne riešenie tejto otázky a preto toto rozhodnutie podporujem. Pán predseda ďalej pokračuje bez mikrofónu. Uh, you, Ďakujem, pán predseda. Hovorí pani Kalniete, Gruzínci si zaslúžia bezvízový režim, ja to plne podporujem, ale rovnako si Gruzínci zasluhujú krajinu, ktorá bude zohľadňovať všetky základné európske štandardy. Toto znamená, nemôže byť prípustná selektívna spravodlivosť, eh, eh, politickí väzni na základe opozície, Samozrejme, že je potrebné zabezpečiť férové a slobodné voľby. Gruzinci eh, by sa mali prestať obávať útokov na opozičné médiá a útokov na ústavný tribunál mnohí e, zástupcovia predchádzajúcej vlády nadalej zostávajú vo väzení. Toto je neakceptovateľné, avšak EÚ by nemala predlžovať prijatie svojho rozhodnutia týkajúce sa zrušenia vízového režimu e, s Gruzínskom. Ak však gruzínska vláda nesplní požiadavky na európske štandardy, celkom určite nebudeme môcť súhlasiť s bezvýzovým režimom. Pán predseda hovorí, ja mám ešte jednu otázku pre komisiu. Pán kolega Mullens by to snáď mohol zodpovedať. Týka sa to témy emergency break. Niektorí tvrdia, že by sme najskôr mali rozhodnúť v otázke emergency break, pretože potom by bolo jednoduchšie vyriešiť tému týkajúcu sa bezpečnosti zapojených krajín a bolo by potom jednoduchšie zaviesť tento bezvízový režim. Možno by bolo dobré, keby ste nám k tomu povedali dve, tri vety. Znamenalo by to potom predlženie rozhodnutia v tejto téme o 2-3 týždne snáď. Nemecko, Taliansko vyjadrili určité bezpečnostné obavy. Dnes e, sa na mňa obratil jeden žurnalista s otázkou, či je údajne pravdou, že zástupcovia gruzínskych gengov, nie bank, prepačte, niekedy je to však to isté, Mm, možno niektorý z nemeckých básnikov by si zamienal ako synonyma slova gang a bang. To bola len malá odbočka. Kedysi boli títo členovia eh, týchto gangov v, vo vezení, ale údajne boli teraz prepustení. Sú to naozaj iba chýry, alebo je to pravda? Keďže vedieme debatu o vnútornej bezpečnosti, tak by aj mňa zaujímalo, ako hodnotíte túto situáciu, aby určité sily nemohli znova tvrdiť, že ohrozujeme bezpečnosť vlastného obyvateľstva? Prosím, máte slovo. Um, yeah, thank you very much, Ms. Ďakujem pekne, pán predseda, hovorí zástupca komisie. Najskôr by som sa rád poďakoval parlamentu, tomuto výboru za podporu tohto návrhu a my taktiež e, dúfame, že táto téma sa vo výbore LIBE uzavrie rýchlo a pozitívne, čo sa týka otázky, ktorú nadniesol pán predseda, um, týkajúco sa mechanizmu pozastavenia tohto bezvízového režimu. 4. mája sa komisia touto témou zaoberala a my sme veľmi rádi, uh, že aj parlament sa chce s touto témou veľmi rýchlo vysporiadať. 20. mája sa odohral ďalší krok, teraz e, výbor LIBE bude o tom ďalej rokovať a je nám jasné, že správodajca až zajtra predniesie hlavnú správu. Veľmi rýchlo sa všetci zapojení chopili tejto témy a dúfame, že všetky aktuálne otázky budú zohľadnené v tomto návrhu. Čo sa týka otázky organizovaného zločinu, tieto špecifické okolnosti, ktoré pán predseda spomenul, mi nie sú známe, ale môžeme uviezť následovné, že aj na rade sa o tom diskutovalo, ale e, porovnávacie ukazovatele e, organizovaného zločinu, čo, čo sa tohto týka, Gruzinsko to všetko splnilo. A e, to je teda všetko zatiaľ, čo môžem povedať. Ďakujem pekne. Srdečne ďakujem. A kedy Teraz sa má rozhodnúť o e, tejto e, brzde v parlamente a na rade e, nejaké úvahy z vašej strany o tom časovom harmonograme? In, in the, um, on the, uh, suspension mechanism, which... Tento uh, mechanizmus uh, prerušenia, ktorý uh, označujete za uh, brzdu v naliehavých prípadoch, uh, sa prerokova od mája. V e, parlamente je e, spravodajcom pán dias de Mera a on na Libe e, predstaví návrh svojej správy v stredu tento týždeň. A hlasovať by sa, myslím, ale ešte stále pred letom. 12. alebo 13. júla. Takže ak sa to podarí, takže v Líbe e, pred letom, takže v septembri to bude na pléne, takže mm, celá tá vec by potom to v oktobre, ale v každom prípade by sme sa mali pridržiavať nášho harmonogramu a uvidíme. Niekto ďalší? Pani Fotiga? Ďakujem, pán predseda. Chcela som len doplniť, že po čas poslednej návštevy e, v Gruzínsku sme e, mali briefing s ministrom vnútra a ten nás e, informoval podrobne o úsilí, ktoré príjma jeho ministerstvo, ale aj ostatné gruzínske orgány skooperujú s EÚ aj inštitúciami, a členskými štátmi v oblasti podpory boja proti akémukoľvek druhu organizovaného zločinu. Stretli sme sa aj e, e, jednotliví členovia delegácie. E, zabrali sme sa štatistikami a je tam veľmi zložitá bezpečnostná situácia e, v, vo vnútri členských štátov EÚ z viacerých e, dôvodov. No a štátni príslušníci Gruzínska, ktorí e, by vlastne robili z, sa dopúšťali zločinov v EÚ, to nepredstavuje nejaký vysoký počet. Takže dúfajme, že na rade sa nám podarí docieliť e, dobrý výsledok. Wir werden das weiter diskutieren. Budeme o tom diskutovať ďalej. Mali by sme to urobiť tak, aby cieľom bolo e, e, doceliť čo najrychlejšie vizovú liberalizáciu a je dôležité, aby sme dali priestor aj nášmu obyvateľstvu. Nemôžu to e, zneužívať je, je pocity e, z e, neistoty, nemôžu to zneužívať ostatní. Musíme byť dôryhodní aj z pohľadu nášho vlastného obyvateľstva. Musíme to nejako zvládnuť. Slovo má teraz pán spravodajca, pán Mamikins. Ďakujem pekne. Vážení kolegovia, za všetky vaše názory, ktoré zazneli. Ako spravodajca ich zohľadním a z mojej strany môžem len doplniť slova pána Broka minulý týždeň počas Strasburského pléna, že bezvízový režim je darom pre eh, obyvateľov Gruzínska. Oni eh, ho potrebujú, tie, všetky tieto eh, okupované teritória to potrebujú. Gruzínsko by si to veľmi vážilo. Vývoj udalostí a všetky tie veci, ktoré sa udiali v krajine. To je dôležité. Nezabudnime na to, že tu ide o dôležitý signál pre obyvateľov Gruzínska. nächste Tagesordnungspunkt. Dáme sa skrátku prestávku, lebo ďalší bod programu je naplánovaný na 16.45. Meine Damen und Herren, Vážené dámy a, dámy a páni, srdečne vás vítam k pokračovaniu nášho zasadnutia. Ospravedlňujem sa, že dnes nie sme v silnom zastúpení, ale dnes e, práve e, sa koná stretnutie AKT v Namíbii. No a Namíbia pre mnohých kolegov má väčšiu atraktivitu než e, dážď v Bruseli. teraz sme v tejto situácii, no ale v časoch web streamingu sa to, myslím, dá zvládnuť. E, som veľmi rád, pán Krembl, že ste e, nás navštívili a že nás informujete o e, postupe veci aj o uplatňovaní finančných prostriedkov. Stále znova sa táto téma spomína aj na verejnosti. Preto by bolo dobre, keby ste nás poinformovali o aktuálnom vývoji. A možno by ste nám mohli e, povedať aj vaše vnímanie situácie e, v e, Gáze alebo na západnom brehu ťažkej situácii, ktorá pretrváva medzi Palestínom a Izraelom. A chcel by som vám teraz podiek- týmto dostať slovo aj v mene môjho kolegu. Ďakujem pekne, pán predseda. Som veľmi rád, že tu opäť môžem e, byť na pozvanie e, Výboru pre zahraničné e, záležitosti Európskeho parlamentu. A je veľmi dobré, že môžeme viesť túto rozprávu spoločne s Výborom pre rozvoj. Je to e, dobrá príležitosť popísať prácu, ktorú robíme v veľmi nestabilnom e, Blízkom východe. E, dnes by som chcel zdôrazniť, že táto prezentácia prichádza v čase veľkých zmien na Blízkom východe, veľké veľmi pohyblivej situácie. Európa je e, tak, takisto zažíva e, dopady e, napätia v tejto oblasti veľký počet migrantov a utečencov prichádza na európske územie z tejto oblasti. A zároveň je to čas, kedy by sme chceli zdôrazniť osud palestínskych utečencov a to dôležité, čo dosiahla agentúra UNRWA, ktorú zastupuje v tejto oblasti. A Chcel by som tiež e, poďakovať Európskej únie a členským štátom za ich štedrú podporu pre e, UNRA v e, implementácii jej aktivít. Len teraz, 45 rokov po tom, čo EÚ e, začala štruktúrovanú podporu e, tejto agentúre, e, sme tu a 65 rokov UNRWA funguje a teda podpora EÚ veľmi prispela k jej možnosti naplňať svoju misiu. Chcel by som poďakovať všetkým inštitúciám Európskej únie, zvlášť Európskemu parlamentu, členom Európskeho parlamentu za ich e, konštantný záujem, podporu, e, záujem o prácu UNRA aj e, osud palestinských utečencov. A tiež by som chcel poďakovať komisii a rade za ich veľkú pozornosť, ktorú venujú práci UNRA, náš príspevok, ktorý odvádzame na Blízkom východe a Chcem tiež poďakovať eh, členským eh, štátom ako takým, pretože eh, prispievajú s najväčšou mierou podpory k činnosti UNRA. Samozrejme, za to sme veľmi vďační a veľmi si to vážime. Chcel by som začať tým, že zdôrazním určité okolnosti týkajúce sa kontextu. Sme agentúra, ktorá dostala mandát presne pred 66 rokmi, aby pôsobila v Gáze na západnom brehu Sýrii, eh, eh, Jordánsku a Libanone. Chcel by som eh, popísať krátke zhodnotenie situácie, v ktorej čelia palestinskí utečenci. Chcem spomenúť aj to, čo dosiahla naša organizácia, našu úlohu, naše výzvy, ktorým čelíme a na záver by som e, sa rád podelil aj s určitými myšlienkami o e, úlohe EÚ, ktorá by bola dôležitá v budúcich e, týždňoch a mesiacoch či rokoch. Situácia palestinských utečencov na Blízkom východe tu charakterizuje existenčné ohrozenie, existenčná kríza, Jeden z dôvodov preto e, je aj miera e, pozornosti, ktorá sa venuje e, osudu palestinských utečencov táto poklesla, pretože e, Sýria predstavuje a, Irak, či situácia v Jemene, e, situácia v e, Líbii. Teraz na seba upriamujú všeobecnú pozornosť, ale 5,2 miliónov palestinských utečencov žije v Blízkom východe vo veľmi nestabilnom prostredí, preto netreba túto skutočnosť zanedbávať. Myslím si, že svet by k tomuto nemal prispovať takto. V, e, teraz k poslednému vývoju e, na západnom brehu, e, tam aj v Jeruzaleme došlo k mnohým prípadom násilia, k povstanie mladých palestínčanov, takisto sme tu mali násilie voči civilistom v tomto období a to je indikáciou pre mieru zúfalosti, ktorá existuje v, okup, na okupovanom palestinskom území. A musíme si pripomenúť, budúci rok to bude 50 rokov okupácie západného brehu a Gázy. To je v podstate um, celé obdobie môjho života. Keby som sa narodil v Hebrone, v Jenne alebo niekde v Gáze, vlastne by som celý život e, žil za okupácie. To je niečo, čo si treba e, pripomínať. Má to konkrétne implikácie a dopad na život ľudí. E, každý deň, keď sa keď dochádza k demoláciám domov, keď dochádza k rozširovaniu osídlení, keď život ľudí v tejto krajine definuje nedostatok príležitostí, to samozrejme podporuje nestabilitu. A e, pripomeň si prosím to, čo e, sa udialo od októbra minulého roku, e, tie zvýšené nepokoje na palestinskom území spôsobujú mladí ľudia, ktorí boli narodení po dohode s Oslo. Týmto mladým ľuďom bolo povedané, že ak veria v politický proces, ak pôjdu eh, eh, moderátnou cestou, budú za to odmenení, ale eh, nevidia zatiaľ žiadnu odmenu, takže to je veľmi nebezpečná fáza. Ľudia tu žili s určitými očakávaniami, čo sa stane ako odmena za určitý politický proces a nedošlo k tomu. A v pásme Gazy momentálne vnímame akumulatívny efekt Mm, tlaku na eh, obyvateľov a nedostatku, že nás to naplňa naozaj veľkou obavou, a z pohľadu agentúry, ktorá je zainteresovaná v Gáze, musím povedať, že 70 obyvateľov Gázy, z toho 1,8 milióna Gázy sú palestinskí e, utečenci, takže UNRWA má priamu zodpovednosť e, za poskytovanie služieb pre nich v oblasti zdravotníctva, vzdelávania v iných oblastiach. V pásme Gázy sa ma často pýtajú, ako ďaleko sme došli, pokiaľ ide o rekonštrukciu tá postúpila v Gáze, určite nie dosť rýchlo a nie k uspokojeniu tých mnohých ľudí, ktorých domy boli úplne uh, zdemolované v roku 2014, ale musím vám popísať niečo, čo ma naplňa ešte väčšími obavami než fyzické uh, E, e, ničenie budov. Keď sa pozrite na fotografie určitých e, častí Gázy pred vojnou z roku 2014 a porovnáte to s tou deštrukciou z roku 2014 a potom urobíte ďalší set fotografií z dneška a mierou deštrukcie a rekonštrukcie to môžete urobiť, ale čo nemôžete urobiť, je zmapovať psychologický dopad na ľudí. To sa tak ľahko nedá zmapovať miera e, samovrážd sa zvýšila v Gáze. V minulosti tam bola nízka, pretože e, e, sociálna štruktúra e, tejto komunity sa pretrháva. Prečo? Pretože ľudia nemajú žiadne perspektívy. 90 e, tých 250 e, tisíc chlapcov a dievčat, ktoré chodia do škôl UNRA, nikdy e, e, v živote e, neopustili gazu a aktuálne výpočty vychádzajú z čísel z roku 2015 ukazujú, že iba 10 tisíc ľuďom bolo umožnené opustiť pásmo Gazy. To znamená, že ak tých 1,8 milióna ľudí, ktorí momentálne v Gáze žijú, by sme sa ich zaintegrovali do, tejto, do tohto výpočtu iba raz za 180 či 200 rokov by sa mohli dostať e, z e, pasma gázy. To je tá realita, ktorej čelia. Ďalšou realitou je, že tí mladí ľudia, ktorí prejdú našimi školami, ktorých vzdelávame 9 rokov a sú kvalifikovaní, hlboko motivovaní e, prispievať, v zásade nikdy nenajdu pracovné miesto. 60 palestinskej mládeže v pásme Gazy je nezamestnaných. 60 Ak to nie je najvyššia miera vo svete, tak určite patrí k tým najvyšším. A musím vám povedať, nevidím, ako by niektorý z týchto e, parametrov bol zlučiteľný s e, e, obavami bezpečnosti kohokoľvek iného, či už sú legitimné, či nie. nie. Jednoducho nie je možné vytvárať bezpečnosť a stabilitu v regióne, kde 40 mladých ľudí je nezamestnaných napriek tomu, že sú eh, dobre vyškolení, kvalifikovaní, nemôžu opustiť pásmo kazy. Môže tam jednoducho iba kopiť frustrácia a eh, sklamanie. Toto je veľmi dôležité, keď hovoríme o pásme gazy. A jedno z najväčších rizí, ktorým vždy eh, čelíme, keď toto analizujeme z humanitárneho pohľadu, ale aj z mediálneho, E, snažíme sa veci, e, na veci pozrieť cez čísla, ako som to práve urobil. A pred pár e, týždňami som s jedným z našich učiteľov bol Pass Magazine, Ona zorganizovala súťaž o Martinovi Lutherovi Kingovi a bola veľmi sklamaná, pretože mi povedala, že táto súťaž bola prepadákom na jej škole. Spýtam sa prečo, pretože žiadne z detí E, si nevelo, nevedelo vymyslieť nejaký sen. Um, je to veľmi symbolické, hovorí to o tom, um, vlastne čo cíti mládež uh, v pásme Gazi. If you go into Syria, and uh, I was there a month ago. E, minulý mesiac som bol v Sýrii a vidíte tam situáciu, ktorá eh, je tiež veľmi eh, zložitá, srdcervúca. A Vidíte tu naozaj eh, na pozadí situácie v Sýrii tragédiu, palestinskú tra- tragédiu. Ešte stále je tam 430 tisíc palestínskych utečencov z tých 560, približne 120 tisíc ich opustilo krajinu. Väčšina z nich e, išli do Libanonu a Jordánska, alebo e, zišli do Egypta či Turecka. Ďalší sa snažili dostať do Európy, obzvlášť od minulého e, pomilom lete. Žijú v oblastiach, ktoré boli do značnej miery zdevastované. Ich tábory, cez ich tábory prešiel vlastne front. Zažili ničenie zo vzduchu e, pozemných, zo strany pozemných e, operácií e, samovrážedných útakov, ako tomu bolo nedávno v Damašku. Tábor Zajna bol veľmi negatívne poznačený takýmto vývojom v posledných mesiacoch. V Sýrii historicky palestinskí utečenci boli vždy vítaní, mali príležitosť zamestnať sa, Eh, mohli pracovať, mohli eh, eh, podnikať. Deti tam posielali do škôl, pretože mali pocit, že je tam dobrý školský systém a nepotrebovali UNRA veľmi, boli, boli sebestační pokrývali potreby svojich rodín. Teraz samozrejme 95 palestinských utečencov v Sýrii závisí e, e, vo všetkom od našej agentúry. A vy si predstaviť, čo to znamená aj pre mladú generáciu, ktorá tam vyrastá? mali e, pocit, že tie e, pôvodné tragédie z 48. sú také e, vzdialené, tragédie, o ktorých hovoria ich rodičia, starí rodičia, ale pre nich to nebolo niečo, čo by priamo zažili. A teraz oni presne vedia, o čom ich rodičia, starí rodičia hovorili, teraz to tomu rozumejú. Oni sú ďalšou generáciou palestínčanov, ktorí zažívajú stratu živobytia, susedov, priateľov, členov rodín. Toto je teda širší eh, kontext palestinských utečencov na Blízkom eh, východe. A hovorím vám to, pretože 5,2 e, milióna ľudí, ktorí sa snažia prežiť e, v strede dnešného Blízkeho e, východu, okolo ktorého je toľko faktorov nestability, to je rizikovým faktorom pre celý región. Ak sa nebudeme venovať ich potrebám, ich dôstojnosti veľmi aktívne jeden z parametrov pre palestinských utečencov, ktorý e, nás naplňa e, obavami, je e, absencia politického horizontu. UNRA nie je politickým aktérom, nemáme mandát e, zohrávať nejakú politickú úlohu, ale vidíme každodenne, ľudské dosahy, nedostatku politického e, horizontu, možnosti dostať sa ďalej z politického pohľadu, vyriešiť konflikt medzi Izraelom a Palestínou a určite aj e, postúpiť eh, v oblasti teda sírskeho politického procesu a rokovaní. Toto sú veľmi dôležité kroky. Ak mladí ľudia, mladí palestínčania E, nevidia, že by to bol nejaký návrat k procesu, ktorý by e, ponúkal nejakú zmysluplnú cestu vpred pre nich. Táto nestabilita bude iba rásť. A musím povedať, nedostatok politického horizontu je najväčším rizikovým faktorom momentálne. A teraz e, k niektorým z aktivít UNRA. Ako som už povedal, sústredili sme sa Eh, na ne a čo sme dosiahli. Eh, pred 65 rokmi sa teraz začali pôsobiť a za toto obdobie sme sa eh, sústredili na určité kľúčové aktivity, ktoré pre mňa boli veľkým objavom, keď som začal pracovať pred dvoma rokmi pre UNRWA. Prvým e, dôležitým bodom, ktorý tu treba zdôrazniť, je otázka e, vzdelávania, školstva, investície, ktoré robí UNRWA a ktoré e, robíte vy ako Európania, kľúčoví partnery našej agentúry vlasti vzdelávania mladých palestínčanov, to je jeden z najväčších procesov ľudského rozvoja v histórii Blízkeho východu. A naozaj myslím, že môžem povedať, že mnoho z našich partnerov a donorov e, by e, si toho malo byť viac e, vedomí, čo spôsobuje, pretože 500 tisíc mladých devčat a chlapcov každý rok chodí do škôl INRA. Je tam 700 škôl na Blízkom východe. Bolo by zaujímavé porovnať to s európskymi skutočnosťami. Viem, že bol by to najväčší e, vzdelávací systém po New Yorku a e, Los Angeles v e, USA. Neviem, ako by to vyzeralo v EÚ. A pritom sa to ešte vykonáva v oblastiach, ktoré sú v aktívnom konflikte a ktoré sú okupované. Ako som už povedal, 5,2 miliónov palestinských utečencov tu je. Have... Toto číslo nie je veľmi známe, avšak treba si vyjazniť fakt, že táto komunita predstavuje 40 svetových eh, dlhodobých utečencov, čiže až 40 všetkých utečencov na svete. Čiže UNRA naozaj zohráva zásadnú úlohu v, širšom, v širšej humanitárnej rozvojovej architektúre a poskytuje tejto komunite podporu. 500 tisíc študentov, už som hovoril, Každoročne 3 milióny pacientov a 1,5 milióna ľudí, ktorí profitujú z núdzovej humanitárnej pomoci. Je to príspevok regionálnej stabilite a opatrenie pre dosiahnutie dôstojnosti života palestíncov v regióne. A myslím si, že sa dosť podceňuje, čo by sa stalo, keby UNRA nemohla poskytovať vzdelávacie služby, ktoré poskytuje. A len pred rokom, po, mojej, po, po mojom poslednom briefingu tu v tomto výbore, sme čelili najväčšiemu kráteniu financií UNRE. Chybalo nám 100 e, miliónov dolárov a museli sme takmer posunúť začiatok školského roka v našich 700 školách. Som si istý, že si to viete predstaviť, mám troch puberťákov doma, keby som im povedal, že škola v Švajčiarsku je posunutá o pár týždňov alebo mesiacov, tak by si mysleli, že to je úžasná správa, avšak v tomto regióne to vyvolalo šok v celej palestinskej komunite, pretože vzdelanie je tam považované za pilier ich identity, ich dôstojnosti. No a to, že táto činnosť bola minulý rok ohrozená, naozaj spôsobil v komunite šok, ale taktiež to spôsobilo šok v krajinách regiónu. A tu by som chcel poznamenať, Nie len minister zahraničia Jordánska, ten naozaj bol veľmi aktívne zaangažovaný v spolupráci s nami, aby sa podarilo preklenúť e, ten nedostatok 100 miliónov, takisto aj premiér Libanonu nás úzko podporoval, rovnako iné krajiny v regióne, vrátane Izraela, úzko sledovali, či budeme schopní otvoriť školy na čas. Naozaj to každého trápilo, nielen pokiaľ ide o právo na vzdelávanie, ale pretože 500 tisíc palestinských chlapcov a diečat, ktorí by neboli v škole, by boli uprostred e, nestabilného e, Blízkoho východu. To bolo naozaj to posledné, čo krajina a región potrebovali. Takže keď hovoríme o UNRE a keď hovoríme o európskej podpore UNRI, hovoríme o investícii do stability a bezpečnosti a nielen teda do investície do ľudskej dôstojnosti. Je to veľmi dôležitý faktor, ktorý treba zohľadňovať. Ďalšie parametre, ktoré podľa mňa treba zmieniť, keď zvažujeme podporu UNRE, tak je to fakt, že sme agentúra, ktorá pomoc poskytuje priamo Prostredníctvom dnešného humanitárneho systému existuje stále viac agentúr a aktérov, ktoré, ktorí pracujú prostredníctvom partnerov, čiže sa poskytne finančná podpora agentúre, ktorá potom časť tej pomoci posunie ďalej e, iným partnerom a sú tam samozrejme na každej úrovni administratívne náklady. UNRA je vstup a výstup. Naozaj, hovorím to naozaj otvorene, a s pokorou. 98% našich zamestnancov sú palestinci a sú prítomní na mieste, či už v Alepe, v Hanunes a v ďalších iných komplikovaných oblastiach. Čiže my máme tú schopnosť tieto činnosti implementovať priamo. Nepotreb- nepracujeme prostredníctvom partnerov pracujeme s partnermi, ale nie na implementácii. Máme 25 tisíc učiteľov či iných zamestnancov v oblasti vzdelávania, máme lekárov, sestričky na klinikách, čiže peniaze, ktoré dostane UNRA, si môžete byť istí, že idú priamo e, komunitám, pretože idú na služby a na e, mzdy pre palestíncov, čo má tiež dopad na komunitu. Ďalšia veľká téma na nedávnom e, svetovom humanitárnom samite sme tiež aktérom, ktorý kombinuje humanitárnu a rozvojovú prácu. To bola naozaj veľká téma na tomto samite, ako prepojiť činnosti humanitárnej a rozvojovej oblasti. Pred 65 rokmi tí, čo založili UNRU, e, považovali tieto dva rozmery za prirodzenú kombináciu a môžem vám povedať, že keď v Gaze počas vojny sme otvorili 90 škôl, aby sme prijali 300 tisíc e, ľudí bez ubytovania, tak tie prístrežky, ten pobyt e, e, riadili naši učitelia a potom po troch rokoch tí ľudia už neboli teda vedúcimi týchto ubytovní, ale, ale sa stali opäť učiteľmi, čiže je to úžasná investícia do, do ľudského kapitálu. Taktiež veríme, že ľuďom poskytujeme príležitosť na to, aby ostali v regióne na no, úprimne povedané jeden z najväčších problémov, ktorým Európa posledný rok tak viditeľne čelila, čiže príchod e, mnohých sírskych utečencov je, alebo súvisí čiastočne aj s, e, tou, s tým problémom poskytovania zmysluplných funkčných služieb. UNRA 65 rokov podporovala generácia palestinských utečencov tým, že im dala síce nie záruku, ale možnosť e, voľby ostať na Blízkom východe. No a to máme naozaj solidné výsledky. Vieme, že európskych daňových poplatníkov to stojí 7 až 9 krát menej, keď podporujú UNRU, ktorá potom poskytuje pomoc utečencom na Blízkom východe, než to stojí e, poskytovať im pomoc tu, v Európe. Takže si myslím, že to je naozaj veľmi zmysluplné partnerstvo, ktoré je takto ustanovené. Taktiež si jasne uvedomujeme dôležitosť toho, že, že musíme naozaj zabezpečiť, že sa finančná podpora využije čo najlepšie. Finančná podpora od všetkých našich donorov, vrátane európskych donorov. Chcel by som zvorazniť, že náklady na študenta, povedal som vám, že máme 500 tisíc študentov, náklad na študenta, aby sme mu poskytli vzdelávacie služby od UNRI, predstavuje 10 toho, čo by to stálo v krajinách OECD. Naozaj je to 10% toho, čo by stalo v krajine OECD vzdelať dieťa. Toľko únra míňa na vzdelávanie palestinského dieťa a máme naozaj vyš, najvyššie hodnotenie, pokiaľ ide o to, čo sa nám podarilo dosiahnuť v oblasti vzdelávania. Vo, e, Svetová banka vypracovala veľmi podrobný dokument. Bolo to zaujímavé, pretože Svetová banka ne, ne, zatiaľ nie financujú UNRU, čiže ne, nepropagovali sa tam tým sami, ale hovorili, že toto je príspevok UNRU k vzdelávaniu a Svetová banka hovorí, že študenti v Jordánsku, na západnom brehu či v Gaze sú lepší, študenti UNRU sú lepší než študenti uh, z tých istých dotknutých krajín, ktorí chodia do verejných škôl, čiže myslím, myslím, že to je úžasný výsledok a je to ďalší dôvod, prečo naozaj stojí za to investovať. Pokiaľ ide o náklady uh, na pacienta, na našich klinikách je 1% toho, čo by to stalo v krajinách OECD a je to 1 až 5% toho, čo by to stalo v krajinách stredného príjmu. Čiže naozaj máme dobré výsledky, ktoré dokazujú, že naozaj efektívne využívame finančné prostriedky. Tento rok sme sa rozhodli kvôli e, zásadnej finančnej kríze minulého roka, že pr- e, príjmeme niekoľko vnútorných opatrení, aby sme zredukovali náklady únory, pretože chceme, aby nás naši partnery vnímali ako dôveryhodnú inštitúciu, pokiaľ ide o využívanie finančných prostriedkov, ktoré dostávame. Uvediem niekoľko príkladov. Poprvé, vnútorne sme prijali opatrenia na redukciu deficitu tohto roka z 134 miliónov na 74 miliónov V takto nestabilnom regióne, ako je Blízky východ, to, to si vyžaduje naozaj obrovské snahy dosiahnuť takéto, takúto redukciu Znamená to, že sme predstavili e, rast na úrovni 0% v roku 2014 2016 a som rád, že sme jediná medzinárodná organizácia na Blízkom východe, ktorá predstavila takýto rozpočet navýšený 0%. Všetci ostatní iba e, rozpočty navýšovali. Čiže naozaj takto seriózne sme sa postavili k získaným finančným prostriedkom a prijali sme niekoľko veľmi dôležitých krokov na začiatku tohto roka. Prvý pol rok e, našej novej e, strednodobej stratégie sme sa rozhodli uplatniť zásadné reformy, ku ktorým sa inštitúcia e, zaviazala napríklad prechod od potravín k hotovosti a ďalšie, ktoré môžem neskôr uviesť. Takže ja by som chcel vyzvať všetkých donorov a partnerov. Tento týždeň budem otvoriť tu v Bruseli. Naozaj by sme radi videli, keď budeme prechádzať do ďalšej fázy partnerstva, možnosti na ďalšie posilnenie a navýšenie podpory pre UNRU. Naozaj dokazujeme, že, sme, že, to, že to myslíme vážne aj prostredníctvom našich reforiem a vnútorných opatrení. Potrebujeme, aby sa donorská komunita spojila a pomohla nám nájsť riešenia každý rok, aby sme sa vyhli takýmto krízam nedostatku prostriedkov. Musíme nájsť nové mechanizmy financovania. Jedným z nich je aj to, že sa snažíme e, prepojiť na Svetovú banku a tu by sme samozrejme boli radi, aby európske inštitúcie a partnery sa k nám pripojili a podporili a hajili našu našu oprávnenosť na získavanie takýchto prostredníctvom prostredníctvom Svetovej banky. To by určite prispelo k ďalšej e, stabilite našej finančnej situácie. Taktiež hovoríme s Kanadou a ďalšími krajinami, kde by sme buď ocenili navýšenie alebo potovné e, pripojenie sa k partnerstvu. No, no, pardon. Na záver by som chcela ešte povedať pár vecí. Vrátim sa tu k tomu, čo som hovoril na začiatku o nedostatku politickej vízie. Myslím si, že dnes, aj keď by som samozrejme mal hájiť e, perspektívu humanitárnu a rozvojovú, avšak ja na tých svojich cestách do Sýrie, Libanonu, do pásma Gazy, či aj Jordánska a na západný breh, tak si robím starosti. Myslím si, že pre medzinárodné spoločenstvo nie je nič dôležitejšie, než naozaj sa intenzívne angažovať na politickom fronte. A musím vám povedať, že často ma zarazí miera skepticizmu, e, s ktorou sa stretávam na ministerstvách, nielen e, v Európe, ale celkovo, keď riešime otázku pokroku v oblasti dosiahnutia mieru. No ale to je presne takýto postoj nás dovedlo k situácii, ktorej momentálne sme. Európa sa už nemôže ďalej dívať na e, Blízky východ a vidieť e, tie problémy, ktoré sme videli minulý rok, bez toho, aby si myslel, že sa musíme angažovať v nových formách. Napríklad francúzska iniciatíva so všetkými krokmi, ktoré ešte treba uskutočniť v regióne naozaj rezonuje. Je to akýsi je to akási pochodeň e, nádeje a toto presne je potrebné dosiahnuť. Je potrebné do, vybudovať nové základy pre nádej a dôveru, že tieto riešenia môžu fungovať. Pretože riziko vzájomného nakazenia jednotlivých e, na, e, narratívov v rámci Blízkoho východu by naozaj viedli k opätovnému naštartovaniu krízy. Pokiaľ ide o podporu UNRI, chcel by som povedať, že sme naozaj veľmi vďační za európsku podporu pre naše týmy na mieste, to znamená veľmi veľa, prišli sme o veľmi veľa zamestnancov za posledných pár rokov, keď sme sa snažili implementovať naše činnosti, bolo ich 11, hovoril som to, keď sme riešili konflikt v Gáze. No a medzi tým sme prišli o 16 kolegov v Sýrie od začiatku vojny a 28 eh, kolegov je nezvestný v Sýrii. To je najväčšia cena, o ktorej viem, že nejaká humanitárna organizácia musela zaplatiť. Je to miera odvahy a zaangažovanosti našich zamestnancov, tí si absol- zaslúžia absolútnu dôveru a ja vám naozaj chcem poďakovať za vašu e, solidaritu, ktorú vyjadrujete prostredníctvom európskej podpory e, pre činnosti UNRA v tejto chvíli. No a chcem vám tiež povedať, prečo to za to stojí. Keď som bol pred mesiacom v Damašku, videl som jednu mimoriadnú situáciu. Mnohí z vás určite si spomínajú na e, zábery z, zo štvrte Jarmuk v Damašku. Pred vojnou to bolo jedno veľmi naozaj prekvitajúce e, centrum v Syrii. Žilo tam žili tam stá tisíce pardon, obyvateľov Damašku, avšak teraz, keď máte najhoršie predstavy o vojne, o vojnových zónach, tak takto tam teraz vyzerá. Niekoľko tisíc ľudí tam ešte stále žije. A keď som bol pred mesiacom v Damašku, v jednej z našich škôl, rovno nedaleko Jarmuku, tak som sa stretol so 120 študentami, ktorí noc predtým odišli z Jarmuku a boli v škole, aby mohli robiť skúšky. Takže si to predstavte. Uprostred zdevastovanej Syrie, uprostred zdevastovanej štvrte Damašku bolo 120 dievčat a chlapcov, palestíncov, ktorí z tejto štvrte prišli a e, spravili štátne skúšky. A minulý rok jeden z nich bol jeden z najlepších študentov v Syrii. Ako to robia? Ako dokážu si zachovať takýto prístup štrukturovaného vzdelania v takejto situácii to je naozaj zázrak. A UNRE sa to čiastočne darí vďaka inovatívnym prostriedkom poskytovania vzdelania vo vojnových zónach. Robíme to prost- prostredníctvom materiálov na vzdelávanie na dielku pre tých študentov, ktorí nemôžu prísť. Taktiež vysielame z televíznej stanice, ktorú máme UNRA TV, ktorá je v Gaze, vysielame programy, čiže niektorí učitelia UNRA v Gaze vysielajú programy, ktoré si potom mladí palestinci, ako aj Sýrčania, Iračania a tak ďalej pozerajú v krajinách Blízkeho východu. A to, že títo študenti majú tú silu prísť z devastovanej štvrte a, a robiť skúšky je dôkazom toho, ako seriózne mladí Sirčania zmyšľajú, keď e, rozmýšľajú o svojom vzdelaní, o svojej budúcnosti, o svojich očakávania, o svojej dôstojnosti. No a ešte jeden príbeh z Gazy. Mladé dievča bolo so mnou na pódiu, bolo to pred mesiacom a pol. Dostala certifikát, osvedčenie za svoje skutky, volá sa Ahed, má 14. Jej dom bol zničený počas konfliktu v Gáze v roku 2014 Zobudila sa po 7-mesačnej kome a dozvedela sa, že jej matka a dvaja bratia boli zabití v nálete a je jednou z našich najlepších študentiek. Toto sa nedá vysvetliť inak, než že tá energia, ktorú, ktorú naberiete, plyne len z tej nádeje, že sa môžete niekam dostať ďalej. Čiže to je naozaj potrebné, aby sme udržali ľudí na žive. Či už je to prostredníctvom rozvojových či humanitárnych programu alebo prostredníctvom, čo ešte dôležitejšie, obnoveného zaangažovania Sýrie do svetového dejenia. Ďakujem. Mr. Leeds, the floor is yours. Pán Leeds, máte slovo. Thank you. Ah, sorry, Mr. Varajan first. Prepačte, ešte pán Varajan, tak, alebo teda predsa pán Leeds. Thank you very much for your... Ďakujem za vašu vynimočnú správu. Boli sme minulý rok s vami, ako ste povedali, došlo k problému v oblasti financovania vzdelávania. A to je pilier nielen pre ľudskú dôstojnosť, ale aj bezpečnosť. A všetko to so všetkým súvisí. My v Európskom parlamente sa o túto situáciu zaujímame a v rámci SD sme požiadali komisiu, aby viac prešetrovala situáciu v oblasti vzdelávania. Program sa volá EduKar a ide tu o to, aby sme, miest, aby sme, pos, aby sme použili 2 až 4 humanitárnej pomoci práve na vzdelávanie, a čo pôjde priamo do sírskych pre sírsky, do sírskeho fondu, ktorý bol e, zostavený pre tento región v rámci londýnskej konferencie. Čiže my sa tiež zameriavame na otázku podpory E, vzdelávania. Dostali si nejaké peniaze z londýnskej konferencie pre Syriu alebo okolité oblasti? A druhá vec, programy vzdelávania. Aký je výstup Svetového humanitárneho samitu, pokiaľ ide o otázku vzdelávania? No, otázka politických vízií či horizontov. Pre nás je to komplikovaná situácia tu v Európskom parlamente. Na každej schodzi to spomíname. My, tu, my tam nedokážeme ísť do Gazy. A preto sa spoliehame na vaše správy, na vaše posolstva a na to, že minete tie peniaze najlepším možným spôsobom, aby ste ľuďom dodali nádej. A keď som si vypočul, že 90% ešte neodišlo z gazy, tak to mi pripomína situáciu. Ja som z východného Nemecka, kde tiež sme mohli odísť do iných krajín. Nie teda do všetkých, ale aj tamto číslo bolo veľa vyššie, čiže to obmedzenie je, je veľmi vysoké. Minulý týždeň som čítal článok o mladom mužovi, ktorý bol ktorý kritizoval situáciu v Hamase a v Gaze, išiel na hľadovku, hovoril o tom, že situácia je nedemokratická. Vidíte vy narastajúcu skupinu mladých ľudí, ktorí sú vysoko vzdelaní, pretože tento mladý muž bol veľmi vysoko vzdelaný a ktorí ale nevidia budúcnosť Hovorili ste o tých percentách mladých ľudí, ktorí si nedokážu nájsť prácu. A mňa by zaujímalo, či o tomto ľudia hovoria, či to číslo rastie, či napríklad učiteľia hovoria o situácii v Hamase. To by ma naozaj zaujímalo. Ďakujem za vašu prácu a teším sa na vašu odpoveď. Thank you very much. Ďakujem veľmi pekne. Pán predseda, hovorí pán Freund. Ďakujem pekne, pán Kreinbühl za túto veľmi dojímavú a informačne nasýtenú správu, ktorú ste nám predniesli. Nemôžem iné než súhlasiť s vami, keď ste povedali, že Európa by sa mala viac zapojiť do tohto konfliktu, než tomu bolo v minulosti. Toto je mantra, ktorá sa tu stále opakuje odtedy, ako som sa pred dvoma rokmi stal členom poslancom parlamentu a taktiež som členom palestínskej delegácie. Pred niekoľkými mesiacmi sme boli na návšteve v tejto oblasti, ale opäť opakujem, ako povedal pán Líc, dostali sme sa iba na západný breh Jordánu a nie do pásma Gazy toto je pre takú delegáciu ako naša vždy veľké sklamanie, veľká prekážka. Rád by som sa venoval niekoľkým z vašich poznámok a ak by ste sa k tomu prosím mohli detaľnejšie vyjadriť, ak bude príležitosť. Povedali ste, spomenuli ste 500 tisíc študentov, ktorým poskytujete učiteľov. Týchto 500 tisíc študentov, žiakov sú to teda žiaci základnej školy až po e, strednú školu a univerzity? To je jedna otázka. Po druhé, čo sa týka učiteľov. Zamestnávate miestnych učiteľov viac než tých, ktorých e, tam privážate z celého sveta, zo zahraničia? Povedzte mi prosím, ako to vyzerá. Tretia otázka nulového navýšenia rozpočtu sa to týka. Vy ste to spomenuli na jednej strane, je to určite skvelé, čo ste dosiahli. Na druhej strane však by som rád vedel, či to znamená, že ste museli urobiť škrty v poskytovaní služieb v jednotlivých oblastiach, pretože ste nemali toľko prostriedkov, koľko ste mali rok predtým alebo dva roky predtým. A ďalšia otázka, ktorá sa netýka priamo Gázy a západného brehu Jordánu, ale stoviek tisícok palestínskych utečencov, vlastne miliónov utečencov. Opakujú sa tu historky, ktoré hovoria o generácií, stratené generácií detí, ktoré ne, nedostanú vzdelanie a budú v podstate časovanou bombou do budúcnosti. Čiže čo si myslíte, aký druh služieb by ste mohli ponúknuť tejto skupine obyvateľstva a koľko reálne naozaj robíte v tomto ohľade? pretože títo ľudia, tieto deti sú, um, sa nachádzajú v, po celom tomto území. Ďakujem ešte raz za všetkú prácu, ktorú odvádzate. Ďakujem, hovorí pán Krenville. Ja sa budem venovať otázkam, ktoré boli položené, najskôr pán Líc. Ja si myslím, že navýšená pozornosť, ktorú by sme mali venovať vzdelávaniu, toto je veľmi dôležité. Ja sa veľmi otvorene priznávam k tomu, že tejto téme som sa začal venovať až keď som začal pracovať eh, v UNRVA. 20 rokov som pracoval pre Červený kríž v konfliktných zónach a Červený kríž sa nesústreďuje na vzdelávanie. Myslím si, že tak ako väčšina ľudí som bol skôr presvedčený o tom, že keď sa začne vojna, tak prirodzene začnete myslieť najskôr na poskytovanie stravy, ochrany, medicínskej starostlivosti, ale také témy ako vzdelávanie sa snať odsunú na lepšie časy. Ale toto je a v absolútnom kontraste s tým, čo cítia dotknuté komunity. A v roku 2009 sa objavila správa komisie ICIC, o šiestich rôznych konfliktných zónach vo svete, vrátane Afganistanu. Otázka pre dotknuté obyvateľstvo znela, aké sú vaše naj, najdôležitejšie priority. Mňa veľmi prekvapila afgánska správa, pretože afgánske obyvateľstvo, ktorému boli kladené otázky v tomto kontexte, odpovedali bezpečnosť, čo je samozrejme, ale druhé, druhá odpoveď bola vzdelanie ja som teda pracoval pre agentúru, ktorá sa nesústredovala prioritne na vzdelávanie a mňa teda veľmi prekvapilo, že obyvateľstvo odpovedalo takto. Možno moja mienka bola naivná, alebo som nemal dostatočné informácie. Uh, dotknutá populácia vie, že tento konflikt sa jedného dňa skončí, ale ak nebudú kontinuálne investovať do vzdelávania, tak vznikne tzv. stratená generácia. Ja si myslím, že sa zvyšuje kolektívne povedomie o dôležitosti investícií do vzdelávania, do zachovania vzdelávania, najmä v takýchto krízových časoch. Ehm, bol som k vám veľmi otvorený, čo sa týka kapacít e, UNRA e, tak e, ma veľmi teší, že my aj v najkrízovejších situáciách dokážeme to vzdelávanie zachovať. Počas niektorej z mojich posledných návštev v tejto oblasti som sa stretol s miestom, kde škola um, explodovala, pretože tade prešiel front, ale UNRA v jednej zo štvrtí Damasku, kde sa táto škola nachádza, sa ju snažila e, zrenovovať. Čiže nemali by sme iba teoreticky hovoriť o vzdelávaní. Nie je dostačujúce distribuovať vzdelávacie materiály. Nemôžeme sa iba stretávať na medzinárodných seminároch. Musíme priamo to vzdelávanie na mieste zabezpečovať. Toto je e, jedna z hlavných tém e, UNRI. Ja si myslím, že je absolútne zásadné z, obratiť zreteľ na vzdelávanie, pretože je to investícia do budúcnosti, do budúcich kapacít, do budúcej stability a ak teraz si zoberieme Palestínu, tak dochádza k takej tragickej irónii, že tu máme komunitu, ktorá zažila rozvoj svojho hlavného mesta e, počas generácií, pretože palestínčania tradične e, boli úzko spojení so vzdelávaním ale bohužiaľ stále nemajú svoj vlastný štát. Vieme, že medzinárodné spoločenstvo uznalo existenciu mnohých štátov, ale palestínčania závidia všetkým, e, ktorým im tento štát bol uznaný, ale oni majú to, to ľudské hlavné mesto v sebe. Odznela otázka e, o finančných prostriedkoch z londýnskej konferencie. Niektoré z týchto záväzkov boli sp- e, spojené aj s ďalšími krajinami, kde UNRA pôsobí. Ja to snaď vysvetlím tak, že toto sú štandardné príspevky a my sme nedostali navýšenie. Čo sa týka záväzkov, tak tam um, máme nejaké navýšené prostriedky, ale v našom základnom rozpočte nedošlo k zmene. Čiže z tých dôvodov, ktoré ste aj vyspomenuli, máme určité, oby, máme určité obavy. My máme veľmi um, detailne zdokumentované všetky služby, ktoré poskytujeme na konkrétnych konfliktných, e, konkrétnych miestach konfliktu. Čo sa týka zapojenia do európsko, európskeho kontextu, my sme nadniesli niektoré témy týkajúce sa palestínskych, palestínskych e, utečencov počas londýnskej konferencie. Ja si myslím, že to je dôležité, pretože zo zreteľa medzinárodného spoločenstva palestinskí utečenci akoby zmizli. Je to pre nás veľmi dôležité, pretože sa tým pádom spoločenstvo zameriava na utečenecké otázky. Je to veľmi citlivá téma, bola to veľmi dobrá panelová diskusia, veľmi dobré fórum mnoho e, vys e, vysoko postavených osobností z medzinárodnej politickej scény sa tam zúčastnilo. Eh, odohrala sa veľmi dobrá diskusia s Gordonom Brownom. Môžem snať citovať eh, slova, ktoré mi povedal na jednom stretnutí. Mali sme tu samozrejme vystúpenie generálneho sekretára zodpovedného za vzdelávanie a odzneli slova, že UNRA je jedným z pilierov zabezpečenia vzdelávania v globálnom meritku, najmä čo sa týka priameho zabezpečenia vzdelávania pre žiakov a študentov. Ja sa plne k vám pripájam, čo sa týka komentára k otázke návštev v pásme Gazi. Nič nenahradí osobnú skúsenosť. Môžem uviesť jednu historku. Ja som absolvoval toľko návštev a aj zahraniční diplomati sa snažili um, dostať do Gazy. Um, Avšak oni sa dostali iba na západný breh e, Jordánu a keby ste si vedeli predstaviť, koľko palestinských e, zástupcov by sa s vami bolo chcelo stretnúť, aby vám prezentovali, e, aké priority má populácia, napríklad služby pre handicapovaných ľudí, vzdelávanie, veľmi jasne majú naformulované a premyslené, čo od nás očakávajú, čo očakávajú od e, UNRI, aby sa nikdy nezopakovala taká kríza, ktorá sa odohrala v minulých rokoch. Nič by nebolo zaujímavejšie než osobná návšteva a e, my v tomto lete vytvoríme školské parlamenty, e, respektíve centrálny školský parlament, kde by sa jednotlivé školské parlamenty z území, e, ktoré spravujeme e, našou pomocou, mali stretnúť. Bolo by úžasné, ak by sa napríklad títo zástupcovia mohli zúčastniť na návšteve tu v Bruseli. Určite by bolo veľmi zaujímavé, ak by ste mohli spolupracovať. Viem, že pán predseda Šulc má úprimný záujem na e, takýchto návštevách, na pokračovanie návštev v pásme Gazi. Myslím si, že je to veľmi dôležitý krok. Mali by sme túto snahu podporiť. Odznela otázka o tom, či diskusie sa odohrávali medzi študentmi, žiakmi a našim personálom priamo v Gaze. Čo k tomu môžem povedať? Každý deň ľudia analizujú svoju vlastnú situáciu sú veľmi kritickí, čo sa týka situácie e, zo strany Izraela, každodenných útokov a sú veľmi kritickí, čo sa týka nedostatku súdržnosti e, medzi palestínskou komunitou a jednotlivými palestínskymi politickými komunitami. Sú veľmi kritickí, čo sa týka vyjadrení na adresu E, medzinárodného spoločenstva, systéma, systému OSN cítia sa byť podvedení vo svojich snoch, očakávaniach, potrebách. Ja myslím, že na toto všetko by sme mali myslieť v našich školách. To, čo sa snažíme učiť, je do veľkej miery kompatibilné s hodnotami OSN. Je tam pokryté učivo týkajúce sa ľudských práv, učíme e, geografiu, učíme o konfliktných zónach v iných častiach sveta. Myslím si, že toto je veľmi dôležité pre mladých ľudí. Asi toľko by som sa vyjadril k tejto vašej otázke. Ja si myslím, že oni rovnako kriticky hodnotia aj svoju vlastnú situáciu. E, nemyslím si, že by boli kritickejší v pohľade na okolité krajiny svojich susedov. Teraz ďalšie otázky, e, väčšie zapojenie Európy. Áno, na záver svojho vystúpenia som si pripravil k tomu niekoľko pripomienok, ale vaša špecifická otázka 500 tisíc študentov, áno, sú to e, študenti prvého ročníka, respektíve žiaci prvého ročníka základnej školy až po deviatý ročník nedarí sa nám e, ukončiť toto vzdelávanie v 9. ročníku vo všetkých oblastiach, lebo nemáme dostatok finančných prostriedkov. Technicky by sme boli schopní, ale musím povedať, že pre mňa by to bolo veľmi dôležité, aby sme takto to dokázali zvládnuť, aby sme v našich službách poskytovaných utečencom mohli expandovať my sa teraz sústreďujeme na 10. ročník, čiže na strednú školu, ale základom nášho vzdelávania e, je kompatibilita s e, tými e, um, učebnými osnovami v jednotlivých krajinách, kde učíme. Napríklad, ak to je škola v Jordánsku, tak utečenci dostávajú vzdelanie kompatibilné s týmto národným vzdelávacím systémom, aby potom mohli pokračovať až po vysokú školu. Učitelia a pedagogický e, personál 22 tisíc ľudí, ktorí pracujú pre UNRU, e, sú všetci palestínci, snáď len riaditeľia nášho vzdelávacieho programu a niekoľko um, pracovníkov nášho centrálneho pracoviska nie sú. Takže 99 personálu UNRI sú palestínčania. Toto je mimoriadnou pridanou hodnotou pre e, tento región. Využívame um, ľudskú kapacitu, e, jej schopnosť rozvíjať sa sú to skúsení kolegovia. V UNRE máme 30 tisíc zamestnancov a ak by sme to vyjadrili e, v rokoch, alebo v osoboch rokoch, tak sme nazbierali 400 rokov skúseností. Čo sa týka otázky o nulovom navýšení rozpočtu, čo sme urobili na to, aby sme pokryli náklady? Museli sme minulý rok urobiť niektoré bolestivé opatrenia, ako napríklad sme mierne zvýšili priemerný počet študentov, žiakov v triede. Ja veľmi e, dúfam, že to nemalo až taký veľký vplyv na kvalitu vzdelávania z 38,5 na 39,5 žiaka v triede sme navýšili počet Eh, prepačte, z tohto priemerného počtu sme navyšili počet detí v triedach na 50, ale vyplynulo to s tlakov, pod ktorými sme boli vo finančnej oblasti. Niektoré z opatrení, ktoré sme prijali tento rok, eh, budú asi palestinskí utečenci eh, analyzovať, vnímať ako zníženie objemu služieb. My sme prešli z priame ich dodávky potravín na e, distribúciu hotovosti, respektíve elektronické karty. Ľudia mali dojem, že dodávka e, priama dodávka strávy e, priamo súvisí so štatútom utečenca. Ale my sme sa rozhodli, že si títo ľudia budú môcť sami na miestnych trhoch kúpiť také potraviny, ktoré chcú, aby nedostávali stále to isté. A tieto peniaze sa teda už ďalej nepoužívajú na nákup potravín v zahraničí a ich e, potom um, transport na konkrétne konfliktné miesta, ale podporujeme tým aj miestny trh. Čiže čo sa stane? na rok tu máme 120 dolárov, ale ak sa ekonomická situácia zmení, tak by sa snáď tieto uh, hodnoty mohli meniť, preto z toho majú utečenci obavu. Um, prosím na jednu vec. Ak UNHCR mení svoj rozpočet pre každý konkrétny rok, určite sa to týka uh, utečencov po celom svete ale ľudia chcú vedieť, e, čo ich postihne priamo. Ale v prípade UNRI je to trošku inak, pretože my sme barometrom tejto komunity, čiže kedykoľvek palestínsky utečenec počuje o akékoľvek zmene v rámci programu UNRA, ak, ak počujú o nejakej reforme, tak si hneď myslia, že e, pravdepodobne dojde k e, nejakému kráteniu služieb to je úplne prirodzené, pretože toľkokrát boli sklamaní, že e, si nemôžu asi myslieť ani nič iné. E, nevzdelaná generácia, stratená generácia, to bola ďalšia otázka. Čo môže UNRA urobiť? Je to obrovská citlivá téma. E, naj, dru, druhá najväčšia komunita na Blízkom východe Máme tu ešte ďalšiu takúto veľkú komunitu, ktorá dlhé roky žije vysídlená, to sú Sirčania. Popri Palestíncoch je ich asi 5 miliónov. Ja si myslím, aby som bol celkom úprimný, že by globálne spoločenstvo mohlo lepšie využívať skúsenosti a kapacity únery, aby sme lepšie pokryli potreby eh, dlhoročných komunít utečencov. Máme vlastné kvalitné know-how. Určite potrebujeme pokryť svoje vlastné náklady, ale ak by bol záujem uh, o prenos takéhoto know-how, ak by aj iné agentúry chceli podporiť našu činnosť, tak nevidím dôvod na to, uh, prečo by sa mnohí z našich palestinských učiteľov do toho nezapojili. Ale Dá sa to urobiť iba vtedy, ak naše vlastné vzdelávacie služby sú pokryté. Ďalšia otázka, európske zapojenie, európske angažmán. Počas všetkých mojich návštev v európskych hlavných mestách za posledné mesiace som cítil takú atmosféru aktuálnej výzvy. Európske hodnoty a to, o čom hovoríme, ja som z krajiny, ktorá nie je členskou krajinou EÚ, niektorí z mojich spoluobčanov sa snažia tváriť, že nežijeme na tomto kontinente. A v tomto ohľade my ako Európania sme pred skúškou. Čo sa stane z, v našich jednotlivých krajinách? Mnohí to poznáte, keď idem na konferencie, na stretnutia. Sú tam obavy, ktoré sú určite do, do istej miery e, pochopiteľné, čo sa týka utečencov, ale Európa, ktorá bola advokátom európskeho humanitného práva, práva utečencov, teraz nastal čas, kedy je potrebné povedať, že univerzalita e, práva e, vzniká, štartuje doma. Musíme e, ukázať, že chceme aj žiť tie hodnoty, ktoré máme napísané vo všetkých medzinárodných dohodách. Nikdy nezabudnem, čo som počul v USA aj v Európe po 11. septembri. Ženský dohovor sa už nebude aktualizovať, pretože povedali, že e, vlastne tí, ktorí tento dohovor vyrokovali, e, e, nerátali s existenciou ako Al-Qaida a podobne. To je možno pravda, ale je tu potrebná eh, iná inšpirácia, než eh, to eh, šialenstvo z druhej svetovej vojny. Potrebujú naozaj iný zdroj a deklarácia ľudských práv, ženevská, ženský dohovor, dohovor utečencoch, to je našim dedičstvom po druhej svetovej vojne. To je naše dedičstvo, o ktoré sa musíme aktívne starať a keď sa nebudeme starať o dedičstvo z druhej svetovej vojny, tak potom znovu otváram vlastne e, e, hodnotu týchto dohovorov, ich, e, tie, tie normy, všetko to, čo reprezentujú pre, naše, aj, aj pre našu bezpečnosť, treba ja teda robím porovnanie Libanon s mojou krajinou. Libanon je veľkosťou podobný Švajčiarsku, teda počtom obyvateľstva dnes v Švajčiarsku. Keď si predstavím, či by sme Napríklad, že by sme privítali 3 milióny e, Rakúšanov. Vo Švačiarsku sú e, hysterické diskusie, keď ide o to prijať 3500 z nich. Takže e, nejde o to, aby sme podceňovali to, čo sa deje v Európe, ale treba pochopiť, že to, čo sa deje v Európe, e, neodíde, nezmizne, pokiaľ sa nebudeme e, vážne zaoberať e, koreňmi nestability, ktorá vedie k týmto e, tokom ľudí. Za tých 25 rokov, že pracujem v vojnových zónach, som sa nesretol s utečencov, ktorý by si želal byť e, utečencom ja nikdy za tieto roky by som si neželal, e, som nevidel nikoho, kto by si želal e, byť utečencom a byť utečencom ďaleko od svojho domova, než e, v porovnaní s tým byť bližšie. Takže našou úlohou zabezpečiť, aby politické procesy v tejto súvislosti boli robustné a zmysluplné, nie v zmysle manažmentu konfliktov. To je to, čo nás sem doviedlo. Môžete manažovať konflikty 50 rokov ale stále e, ste ešte nepriniesli e, riešenie e, pre ľudí, pokiaľ ide o dôstojnosť. Takže treba naozaj riešiť, ukončiť konflikty, nie ich manažovať. Aj UNRA by mohla ešte pokračovať ďalších 60 rokov, ale to nie je moja vízia ani pre palestínčanov, ani pre celý región. Ďakujem pekne. Thank you, Mr. My last <laughs> Mr. Chairman, as we all know, Elmar is a very polite person. Ako všetci vieme, Elmar je veľmi slušný. Po štvrtý krát mi teraz ponúka uh, slovo, ja to teda využijem. Uh, je uh, teda mojou príležitosťou uh, byť teda spolu, spolu, spolu zasadať tomuto stretnutiu s pánom Krembylom. Rád by som teraz prešiel do Finčiny, takže pripravte si prosím sluchadla. Pán predseda, bola to veľmi zaujímavá hodina. Vypočuli sme si veľmi zaujímavú prezentáciu pána Krenbula o práci ONRA. Veľmi ma e, zaujala obzvlášť e, skutočnosť, že všeobecná situácia na Blízkom východe vojna v Syrii má dopad na prácu UNRA a práca UNRA má dopad na pomoc e, palestínčanom a to znamená e, stabilitu na Blízkom východe, posilňovanie stability. Má to veľký dopad na situáciu na Blízkom východe. UNRWA pracuje e, v prospech mladých ľudí a detí. Tiež som bol veľmi prekvapený, keď som počul, koľko obetí E, vlastne pracuje pre UNRWA. E, Mali by sme byť vďační e, týmto ľuďom za ich odvahu. Výbor DV sa venuje otázkam rozvojovým, rozvojovej pomoci. To sú veľmi dôležité otázky, ktoré e, treba e, vnímať v spojitosti, ako to vidíme e, pri práci UNRA. Spravodajca Henry Guerrero Salom pôsobí v oblasti Svetového humanitárneho samitu Venujeme sa eh, obzvlášť eh, často na našom výbore otázke vzdelávania eh, detí. A to je dôležité aj v prípade dlhotrvajúcich aj krátkodobých konfliktov. Vieme, že vy spolupracujete aj s e, e, výborom DV, pokiaľ ide o dni rozvoja, že je tam e, diskusia aj teraz bývaným bývalou premiérkou Austrálie, ktorá vedie globálne partnerstvo pre rozvoj. Želám si úspech pre tento e, panel a dobrú spoluprácu medzi e, výborom AFET, e, výborom DV a UNRA. Verím, že táto naša dobrá spolupráca bude ďalej pokračovať. Ďakujem vám za túto veľmi zaujímavú hodinu. Ďakujem a ja sa chcem srdečne poďakovať tí, ktorí e, tu nebolo týmto, bude ľúto a teším sa na naše ďalšie stretnutie. Um, teraz e, teda ukončujem zasadnutie a pokračujem.